Teda Review and... E, ďakujem pekne, správa Sven Gigold ktorá sa týka preskúmania Európskeho systému orgánov finančného dohľadu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najskôr e, sa chcem e, poďakovať kolegom, kolegyniam, kolegyni pani Lumingovej, Sančezovi Presedovi, E, za vynikajúcu prácu na tejto správe, to boli tieňoví spravodajci, e, pretože už pred troma rokmi e, sme v rámci troška rozdielnej konštelácie sme sa intenzívne zaoberali v rámci viacerých skupín otázkou systému orgánov finančného dohľadu. V tom čase to bol dlhý proces, absolvovali sme 26 trialógov s radou. Bola to dlhá diskusia ohľadom toho, ako by sme mohli po kríze nastaviť orgány finančného dohľadu do také, ta, takým spôsobom, tak efektívne, aby naozaj dokázali e, vykonávať e, účinný finančný dohľad. Teraz po dlhých, ťažkých rokovaniach e, začali svoje úradné obdobie, svoje funkčné obdobie. My sme zadali aj vypracovanie štúdií, ktoré sa týkajú orgánov dohľadu nad bankovníctvom, nad poisťovníctvom a na druhej strane sme žiadali o vypracovanie štúdie, ktorá sa týka makroprudenciálneho dohľadu Naozaj e, výsledky z týchto štúdií e, sa približujú tomu, čo zistila aj komisia. Tie e, orgány finančného dohľadu fungovali dobre a vo veľkej miere naplňali svoj mandát, hlavne pokiaľ ide o príjmanie legislatívy, ale pokiaľ ide o ďalšie práva, ktoré mali vo svojom mandáte, tak často nedokázali naplňať svoje pôsobenie a hlavne ide o tú otázku, čo, ktorá sa týka neimplementácie alebo nepresadzovania európskeho práva v mnohých členských krajinách. V konečnom dôsledku nedošlo k implementácii. Tie tri e, orgány dohľadu nezistili žiadne porušenia, e, takisto neboli zistené nejaké spory. Nie, že by ne, sa nevyskytovali situácie sporné, ide ale o to, že pokiaľ ide o právomoc zmierovania, tak tá nebola využitá zo strany týchto orgánov. Aj pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, tak tam, spotrebiteľov, tak tam sa udialo veľmi málo v porovnaní s tým, čo sme plánovali. Inými slovami, štúdie konštatovali, že sme nepokročili tak ďaleko, ako by sme si želali ktorý sme si boli želali. A makroprudenciálny dohľad, ktorý je veľmi dôležitý z pohľadu systémových rizik, aj tam sme zistili vážne nedostatky, hlavne pokiaľ ide o veľkosť toho orgánu európskeho je výrazne menší ako protiažok. Americký nebol v stave fungovať preventívne a to aj ešte stále preto, že sa nachádzame stále v kríze. Nad rámec týchto diagnóz e, moja správa jasne konštatuje, že máme viaceré odporúčania, ku ktorým osobitne patrí to, že takéto orgány finančného dohľadu majú byť v stave bez ohľadu na fungovaní národných orgánov prijímať rozhodnutia tejto chvíli je to ešte stále tak, že bez e, rozhodnutia e, v rámci dozorného grémia e, Národného dohľadného orgánu dohľadu nemôžu naštartovať na európskej úrovni tieto orgány nejakú aktivitu. Čiže chceme zabezpečiť, aby boli nezávislejšie tieto orgány európske, aby mohli tí šéfovia iniciovať šetrenie, ktoré sa týka porušenia niektorých pravidel na národnej úrovni Čiže uvažujeme nad eh, spôsobom, ako posilniť fungovanie týchto orgánov, eh, európskych orgánov dohľadu. Takisto si myslíme, že všetky tie európske orgány dohľadu by mali mať eh, rovnaké údaje ako národné a mali by harmonizovať svoje procesy tak, aby z toho plynuli menšie náklady pre jednotlivé, pre jednotlivých aktérov. A chceme posilniť financovanie týchto orgánov Teraz bude mať komisia e, čas na osvojenie si našich návrhov alebo zdôvodniť, prečo tak nechce spraviť. E, chápem, že sa blíži návrh komisie a my s napätím čakáme na to, čo nám odprezentujú a bol by som rád, keby veľa tých z našich návrhov, ktoré e, boli prierezovo potvrdené jednotlivými skupinami, keby sme ich našli v návrhu komisie. Ďakujem pekne, pán komisár. E, ďakujem veľmi pekne a teraz slovo dostane pani Lulingová. Musím skonštatovať, že ako spravodajca nevidím len diery v syre, keď sa hovorí o službách a práci európskych orgánov. Včera pri našej prvej výmene názorov k tejto iniciatívnej správe tak pred 7 mesiacmi som spochybnila užitočnosť celého tohto postupu, vychádzajúc z toho, že Európska komisia mala v januári e, tohto roka predložiť vlastnú správu o fungovaní e, troch orgánov finančného dohľadu, ktoré vznikli v roku 2010. A nesmieme zabúdať, že európsky dohľad bol práve v tom procese obrovských zmien, práve s tým, že ECB získala väčšie kompetencie pri vytváraní bankovej únie a podľa mňa Európsky parlament ako spoluzákonodárca by nemal predkladať text, ktorý skôr vyzerá ako ďalšia správa konzultanta, pretože podľa mňa e, sa príliš venuje príliš veľa bodom z tých, že je tam 79 úvodných ustanovaní, 78 odporúčaní, 15 otázok Európskej komisii. Táto správa sa stáva takýmto spôsobom nečitateľná, nepochopiteľná, neprehľadná. A pán predsedajúci k podstate e, tam nie sú e, zásadné e, rozdiely názorov medzi politickými skupinami, ale ja nástojím na svojom prvotnom názore že e, táto forma nie je v záujme Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani Luling. A slovo dostáva pán Sanchez Presedo. Pán predsedajúci, vytvorenie Európskeho systému orgánov finančného dohľadu v roku 2010 začala s procesom reforiem a to je prvá revízia. Ja ďakujem pánovi Gigoldovi za spoluprácu, ako aj ostatným spravodajcom je to po prvom rozsudku eh, k ESME a musí sa orientovať tromi, tromi smermi. Vylepšiť transparentnosť, nezávislosť, účinnosť systému, priamy prístup a automatická výmena informácií bez duplicít a to finančnou nezávislosťou, posilnením úloha prezidenta a tiež vylepšením práce zainteresovaných. Po druhé, posilniť mandát s novými perspektívami e, pre prácu finančných e, inštitúcií, posilniť iniciatívu v oblasti sprostredkovania legislatívnej kontroly a tiež posilniť dohľad a ekonomické riadenie EÚ, vytvoriť e, rovnoprávne postavenie aktérov tým, že sa vytvorí jednotný systém dohľadu a že e, tá dozorná rada bude spolupracovať s tým jednotným mechanizmom v rámci európskeho semestra. Ah, yes. Do you want to... Chcete, príjmete otázku od pána Datvona? Yes, okay, please. Áno, v poriadku, nech sa páči. Pán Sanchez Presedo, ďakujem veľmi pekne za to, že akceptujete moju otázku. E, vo svojom vystúpení ste spomenuli to, čo bolo preložené ako automatická výmena informácií a transparentnosť. Pane, myslíte si, že automatická výmena informácia a transparentnosť by mali zahrňať v sebe aj úlohu Luxemburgu ako daňového raja pre nadnárodné firmy v Európskej únii? Ah, no, eh, Pardon, ešte ďalšia otázka. Myslíte si, že je legitímne, aby pán Santea vystupoval ako kandidát na predsedu komisie, keď zároveň zastupuje alebo pochádza z daňového raja? rečníka. Ja si myslím, že politické strany a občania by mali stanovovať tieto demokratické procesy a som zástancom toho, aby orgány, orgány, ktoré sú súčasťou tohto európskeho systému, aby si mohli vymieňať informácie automaticky, pretože si myslím, že to je to, čo bude najviac prospešné pre tento systém, zníži náklady a zvýši e, dôveru všetkých zainteresovaných a zúčastnených. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne. V žiadnom, e, samozrejme sa jedná o veľmi dôležitú tému, o tom nikto nepochybuje. A e, chceli by sme sa poďakovať za vynikajúcu prácu aj pani Lulingovej, ktorá má 85 rokov a vlastne po, po, posledný krát e, sa zúčastňuje plenárneho zasadnutia. Samozrejme, boli sme sklamaní zlou hospodárskou situáciou a teraz sa dostávame naspäť do lepšej hospodárskej situácie. To nebolo preto, že by chýbala regulácia, išlo o to, že bola zle implementovaná a to bolo preto, že nebol dobrý dohľad. A preto vítame nové EU pravidla ohľadom dohľadu. Poprvé sa musíme poučiť e, transparentným spôsobom z toho, čo sme zažili. A po druhé, musíme povedať, že každý musí mať niekoho nad sebou, kto bude kontrolovať jeho prácu. To zaručí kvalitu, zaručí konzistentnosť a zaručí to, aby regulačné orgány si robili robotu tak, ako majú. Ďakujem pekne. Končím diskusiu na túto tému. Ale ešte dám slovo pánovi Borgovi, pánovi komisárovi. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán predseda, vážení pani poslanci, v mene komisie by som sa chcel poďakovať spravodajcovi Svenovi Gigoltovi e, výboru aj celému Európskemu parlamentu za správu s odporúčaním pre komisiu pre Európskeho systému orgánov finančného dohľadu. Preto správa hovorí o tom, ako ESFS prispel k zvýšeniu kvality a konzistentnosti Eh, finančného dohľadu nad vnútorným trhom a európsky systém eh, dohľadu má riešiť nevyváženosť a fragmentovanosť dohľadu nad finančnými inštitúciami na trhu, tak ako sa to v plnej miere prejavilo eh, počas krízy. správa takisto potvrdzuje aj to, že orgány splnili očakávania správe sa takisto upozorňujú, upozorňujú aj na určité oblasti, kde je možné situáciu zlepšiť konkrétne, čo sa týka e, systému správy a riadenia týchto orgánov s väčším zameraním na európske záujmy a hodnoty. My vítame prínos tejto správy k preskúmaniu Európskeho systému orgánov finančného dohľadu. Na základe našich konzultácií súhlasíme s tým, že orgány sú v centre komplexných reforiem ktoré realizujeme od e, začiatku finančnej krízy. Majú zabezpečiť lepšie fungujúce organizácie, e, plniť svoju úlohu a rozvíjať svoj profil a preto ich úloha by mala byť ďalej, nielen zachovaná, ale ďalej posilnená. Vítame aj to, že vytvorenie bankovej únie vylepší fungovanie ESFS, ale nespochybňuje samotnú existenciu tohto systému orgánov finančného dohľadu. Práve naopak, Európsky systém orgánov finančného dohľadu bude možno zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu v budúcnosti v porovnaní s dneškom, aby zabezpečil konzistentné uplatňovanie EU legislatívy mm, na vnútornom trhu a v systém e, riadenia EBA podporuje túto úlohu. Takzvaná systémová rada pre kontrolu rizika bude dôležitá pre orgány dohľadu v EÚ. E, bude mať e, za úlohu zhodnotiť celú situáciu a riešiť špecifika. Banková únia ľudský systém orgánov finančného dohľadu a ich zájomný vzťah určiť by bolo teraz ešte predčasné, ale v budúcnosti to budeme sledovať v správe sa hovorí aj o kľúčových otázkach, ktoré súvisia s fungovaním týchto orgánov. Napríklad súhlasíme s tým, že je potrebné venovať potrebnú pozornosť tomu, ako najlepšie zabezpečiť príjmanie relatívnych e, relevantných rozhodnutí v európskom záujme. Takisto chápeme, že je potrebné e, systém e, poskytovania finančných prostriedkov zracionálniť aj vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky na národnej európskej úrovni súhlasíme aj s tým, že systém rozhodovania v rámci ESRB Všeobecnej rade by sa mal takisto zracionálniť. Komisia, pán predseda, bere na vedomie odporúčania, ktoré sú uvedené v sprave pána Gigolda a pripraví politickú odpoveď v tejto oblasti náležitým spôsobom. Ďakujem pekne, pán Borg. Koniec rozpravy. Hlasovanie bude zajtra o 12. Ďalší bod e, programu, e, správa pani Indveld, prístup verejnosti k dokumentom. Dávam slovo spravodajkyni 4 minúty. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že máme možnosť e, v krátkosti si vymeniť názory v téme transparentnosti. A na úvod môjho vystúpenia by som